Tervetuloa. Srdečne vás vítam, kolegovia, na zasadnutí výboru pre kultúru a vzdelávanie. Pani predsednička Doris Pak sa zdržala v Berlíne, prvý podpredseda Helga Trupel je v Izraeli, ale ja som tu a preto už to nebudeme dlhšie odkladať. Všetkých vás srdečne vítam na našej schôdzi a označujem za otvorenú bod 1, prijatie programu schôdze. E, sú všetci za súčasnú podobu ten, tohto programu. V bode 6 sme mali pôvodne mať e, výmenu názorov s pánom Martinezom Martinezom, ale nepodarilo sa mu prísť. Teda tento bod budeme musieť dnes eh, bohužiaľ vynechať. Ak však eh, nie sú žiadne iné námietky k programu navrhujem, aby s touto zmenou, teda aby sme odstranili tento bod 6. Oblasti. V tejto oblasti e, zvrazňujeme, že v roku 2011 e, sa bude konať Európsky rok dobrovoľníctva, ktoré môže e, slúžiť na pochopenie to, že dobrovoľnícke aktivity predstavujú spôsob e, výuky, ktorá je neformálna a veľmi obohacujúca, rozvíja sociálne kompetencie a veľmi prispieva k posilneniu spoločných európskych hodnot, ako napríklad solidarita solidarita a sociálna súdržnosť. Je mm, potrebné mm, dať impuls k rozvoju mm, profesorskej zručnosti rozvinúť metódy hodnotenia a zaviesť e, nové spôsoby organizovania výuky. Tiež zvrazneme dôležitosť e, kvalitného vzdelávania už od detstva ako základ e, pre skore nadobudanie kľúčových zručností úplná škala eh, týchto kľúčových kompetencií nie je úplne zahrnutá v ehm, prípade profesionálneho vzdelávania a eh, v takomto prípade je potrebné eh, klásť väčší dôraz na znalosť cudzích jazykov a ehm, potrebe klásť väčšiu, ehm, potre, väčšiu pozornosť. Je potrebné klásť pozornosť na vzdelávanie z nevyhodených žiakov a zvrazňovať metódy výuky ktoré sú pre nich platné. A mm, tiež v súvislosti e, tohto roku, ktorý bol rok e, boja proti sociálnej exkluzii, musíme pamätať na to, e, že často osobné dôvody sú tiež dôvodom chudoby. Tieto prístupy musia priniesť príležitosti a možnosti pre žiakov vo všetkých vekoch. Modernizácia vzdelávania v profesionálnom vzdelávaní a vyššom vzdelávaní. Výuka e, musí e, odpovedať na nové potreby vzdelávania a vytvárať nové kapacity pre nové pracovné miesta. Je nutné mm, posilniť vzťah s podnikateľským svetom a je kľúčové e, tiež priaznivo zabezpečovať príležitosti pre žiakov. Vyššie vzdelávanie je financované aj z verejných, aj z súkromných zdrojov a toto financovanie je naďalej e, veľká výzva. Čo sa týka vzdelávania profesorov, toto je, toto je kľúčové a e, musí e, sa tiež potvrdiť ich mobilita. A e, v tomto hľadisku je nutné e, prehlbiť definíciu týchto nových e, zručností profesorov a e, pamätať na nové potreby e, pre vzdelávanie, pre nové povolania. Toto je jedna z potreb, ktorú, ktoré zúrazňuje táto správa a chcem sa poďakovať za všetky vaše pripomienky a návrhy. A nakoniec chcem vám povedať, že táto správa ešte bude prehodnotená, eh, čo sa týka španielského znenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Badia. Ďakujeme za to, že ste prednesli svoje stanovisko. Teraz máme možnosť diskutovať o tomto bode. Dúfam, že kolegovia prednesú veľmi jednoznačne svoje názory. A najskôr pán Svera. Ďakujeme. Ďakujem, hovorí pán Zver. Ďakujeme za slovo, pán predsedajúci. Musím povedať, že prečítal som si tento návrh správy a myslím si, že je kvalitný. Schválenie v parlamente, ak sa nemýlime, prebehne vo veľmi zaujímavom čase a síce vtedy, keď Európsky parlament bude hlasovať aj o stratégii EU 2020. Myslím si, že je správne, že táto zhoda náhod Mali by sme ju jednoznačne zohľadniť. Stratégia EU 2020 zdôrazňuje vzdelávanie o mnoho viac ako Lisabonská stratégia. Myslím si, že to je e, veľmi pozitívne. Jeden z piatich hlavných cieľov stratégie EU 2020 e, sa zameriava práve na vzdelávanie. To znamená, že sú tam obsiahnuté aj ukazovatele a ciele, ktoré sú podľa mňa reálne, dosiahnutelné a je potrebné, ak chceme, aby Európska únia bola viac konkurencieschopná v najbližšom desaťročí v porovnaní s ostatnými regiónmi na svete, aby sme sa snažili splniť tieto ciele, najmä v porovnaní so Spojenými štátmi. Komisia vo svojom dokumente uvádza, že zhruba 40 našich e, zamestnancov musí mať e, vyššie vzdelanie, ak chceme zvýšiť celkovú úroveň vzdelávania, ale to sa týka aj iných oblastí. Podľa mňa naše uznesenie by malo zohľadniť aj všetky tieto ostatné aspekty. To znamená, mali by sme uznať aj neformálne formy vzdelávania a školenia, pretože trh E, v podstate nehľadí na to, kde zamestnanec získal svoje kompetencie a odbornú prípravu, či absolvoval vzdelanie v nejakej inštitúcii alebo nejakým spôsobom. Dôležité je to, že je kvalifikovaný. Preto musíme uznávať aj neformálne formy vzdelania. Zároveň by som rád zdôraznil, že kodanský proces je potrebné podporiť eh, o niečo viac v tomto dokumente. To sa týka predovšetkým eh, odbornej prípravy a aj toto by si vyžadovalo o niečo viac koordinácie medzi členskými štátmi. Za posledných niekoľko rokov v Európskej únii sa nám podarilo dosiahnuť eh, mnoho pozitívnych výsledkov aj na základe otvorenej metódy koordinácie. Myslím si, že musíme pokračovať naďalej v tomto úsilí. Ďalší proces, ktorý podľa mňa trochu zaostáva a nie až taký úspešný, to je bolonský proces. A tu súhlasím so stanoviskom komisie v tom, že nestačí len viac investovať do vysokého, vyššieho vzdelávania a zabezpečiť nielen efektívne využitie investícií a diverzifikovať zdroje financovania vysokého školstva, ale musíme tiež pozmeniť istým spôsobom programy. Celý proces pozmeňovania týchto programov na úrovni vyššieho vzdelávania musí absolvovať rozsiahlu zmenu. Ak sa tomu nebudeme venovať v Európskej únii, naše univerzity nebudú medzi najlepšími na svete a nebudú produkovať najlepších absolventov na e, úrovni vysokých škôl a potom nebude Európska únia dostatočne konkurenceschopná. Zároveň by bolo dobré, podľa mňa, keby naše uznesenie hovorilo aj o e, formách mobility, e, programy Erasmus, Erasmus Mundus, Moriculi Tempus a tiež program Grundweg. Jedna z oblastí, na ktoré často zabúdame, je vzdelávanie dospelých A práve vzdelávanie dospelých e, ide ruka v ruke s celoživotným vzdelávaním. Zhruba 80 miliónov ľudí v Európe nemá také kompetencie, ako by potrebovali na to, aby sa aktívnejšie zúčastňovali pôsobenia v hospodárstve. Myslím si, že tento nedostatok by sme mali napraviť, e, teda uznávanie aj neformálnych druhov vzdelávanie a tiež vzdelávanie dospelých. Aj tu sú obrovské príležitosti pre Európsku úniu. Aby som to teda zhrnul, predkladáme návrh uznesenia, ktorý sa bude schváľovať vo veľmi dôležitom čase, a to vtedy, keď sa bude hlasovať aj o stratégiou 2020. Myslím si, že toto by sme mali náležite využiť v najbližšom desaťročí vzdelávanie bude mať o mnoho významnejšiu úlohu ako doposiaľ. Myslím si, že uznesenie, e, ktorému sa budeme venovať, e, by toto malo zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán Zver. Myslím si, že to bol veľmi dobrý úvod e, pre našu diskusiu. Teraz pán Borus a pripraví sa pán Takula po ňom. Ďakujem bardzo. Chciałbym podziękować e, pani sprawozdawczyni o... Ďakujem veľmi pekne. Mohol by som začať tým, že sa poďakujem spravodajkyni, pretože podľa mňa zohľadnila mnohé pripomienky, ktoré sa objavili na poslednom stretnutí. Je teda veľkou radosťou, keď vidím, že všetky tieto pripomienky boli zapracované do správy. Taktiež je dobré vidieť, že zdôraznila podnikateľského ducha, čo je tiež veľmi dôležité. Hovorí o univerzitách, ktoré by mali byť prepojené na obchodný svet. A minulý na minulom stretnutí sme hovorili veľa o športe. Šport je samozrejme dôležitá oblasť a preto je dobré, že aj šport sa objavil v tejto správe. Chcel by som zdôrazniť, že kompetencie súvisiace so športom sú veľmi dôležité. A súhlasím aj s posledným ročníkom v tom, že táto správa bude veľmi dôležitá pre stratégiu Euro 2020 Úspech tejto stratégie bude totiž to závisí od úrovne vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Vzdelávanie bude rozhodne to najrozhodujúcejšie pre úspech stratégie Euro 2020. No a na záver jeden posledný bod, ktorý podľa mňa treba zdôrazniť a ktorý treba dôraznejšie aj spomenúť správe. Celoživotné vzdelávanie sa spomína správe a celkom právom. Samozrejme, toto vzdelávanie začína základným vzdelaním a pokračuje ďalej. Ale hovorme o ľuďoch, ktorí majú 45 rokov a viac. Sú dôležitou skupinou ktoré, ktorú treba zahrnúť do celoživotného vzdelávania. Ľudia starší ako 45 rokov majú problém nájsť si prácu, pretože ich vzdelanie alebo odborná príprava sa uskutočnili v čase, keď zručnosti, ktoré potrebujú dnes, naozaj neexistovali. A preto si myslím, že táto veková skupina by mala zohrávať dôležitejšiu úlohu. Práve táto veková skupina potrebuje rekvalifikáciu, aby si našla prácu. A preto si myslím, že toto treba zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Takula, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci. Najskôr by som tiež raz poďakoval pani spravodajkyni Márii za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. A nie je to napokon žiadne prekvapenie. Vieme, že pani Maria Badia je veľmi kompetentná poslankyňa, odborníčka. V podstate rád by som sa vyjadrila k jednému bodu a to v tom zmysle, že dúfam, že mm, neviem teda, či to nejako o, o, o, zvyši hodnotu celkového dokumentu, ale predsa prednesieme, pokiaľ ide o prínos e, a situáciu učiteľov. Je potrebné venovať sa otázke učiteľov a mali by sme sa venovať ich situácii ešte viac, pretože ak chceme zvýšiť konkurenceschopnosť Európskej únie, máme v podstate spoločný trh, na ktorom vytvárame pracovnú silu, ktorá potom e, má možnosť presúvať sa z krajiny do krajiny v rámci EÚ. Hovorím to aj preto, že viem, že my v, tu vo výbore pre kultúru a vzdelávanie, e, že hlavnou úlohou života človeka nie je vytvárať HDP. V živote sú aj dôležité, dôležitejšie a významnejšie ciele. Avšak predsa len súčasťou e, tohto cel, celku je vytvorenie vyššej životnej úrovne pre náš spoločný hospodársky priestor. A ak to chceme dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby vo vzdelávaní boli kompetentní pracovníci. Toto dosiahneme tak, že budú mať dostatočné, dostatočné možnosti na odbornú prípravu. Ako budeme schopní zlepšiť úroveň školstva a to tak, že budeme mať dobrých učiteľov. A to sa nám podarí dosiahnuť tak, že budeme eh, dobre a kvalitne vzdelávať svojich učiteľov. Toto je kľúčové, keď sa zamýšľame nad budúcňou. E, budúcnosťou. Nejde tu len o mobilitu, ktorá panuje v súčasnosti, musíme sa venovať e, aj budúcnosti. Musíme sa zamyslieť e, nad krokmi, ktoré by sme to mohli vylepšiť. Návrh komisie, ktorý sa venuje otázke vylepšenia kvalifikácie učiteľov, by bolo možné vylepšiť e, v tom smere, e, že by sme iba nehovorili. Ja by som bol veľmi rád, keby tento dokument sa neobmedzil iba na prázdne slova, aby sme skutočne sa snažili venovať e, presadeniu týchto cieľov v praxi, aby pomaličky sme už videli nejaké výsledky v celej Európe. Mali by sme sa sústredovať na to, aby sa vylepšila úroveň vzdelávania učiteľov iné v podstate nemám pripomienky k tejto vynikajúcej správe pani Marie Badia. Toľko teda z mojej strany, pán predsedajúci. Ďakujem. Ďakujem poslancovi Takulovi. Je v podstate pôvodným povolaním sám učiteľom a veľmi dobre pozná túto problematiku. Ak dovolíte, rád by som teraz predniesol svoj názor a potom dám slovo ďalšiemu rečníkovi. V triede sú dôležití aj žiaci, aj učiteľ. Je potrebné, aby učiteľ mal autoritu, aby dokázal aj vychovávať svojich žiakov a je potrebné, aby práca učiteľa bola dostatočne atraktívna, čo sa týka mzdy, čo sa týka pracovných eh, podmienok eh, a aj ďalších aspektov eh, v budúcnosti. Je potrebné sústredovať sa na pozícií učiteľov na jednotlivých úrovniach vzdelávania, na úrovni odbornej prípravy, na úrovni vysokého školstva, ale aj na tej nižšej úrovni. Na toto sme sa doposiaľ dostatočne sústraďovali. Pani Badia v správe e, sa tomu venuje v bode 3 tak e, myslím si, že to je veľmi prínosné. Teraz budeme pokračovať v diskusii. Najskôr dostane slovo pán Šmit a potom ďalší rečníci. Nech sa páči, pán Šmit.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 základných škôl, stredných až univerzí. Chcel by som tu zdôrazniť dve veci. Jedna vec spomenul už môj kolega Boris a to, že aj človek musí byť aj fyzicky zdatný, aby mohol pracovať. Nevidím to tu nikde napísané. Viem, že pani Badia sa veľmi zaujíma o šport. Tu nehovorím o vrcholových športovcov. Hovorím o tom, že 60 detí v EÚ sa nevenuje vôbec nejakému športu a existujú tu rôzne nebezpečenstva, deti môžu ochorieť a tak ďalej. Takže treba si tu stanoviť základné kompetencie. Treba si aj povedať, nakoľko sme fyzicky zdatní a schopní viac pracovať. Samozrejme, aj v športe sú vynikajúce možnosti a treba povedať, aké dôležité je už aj v škôlke mať správne osnovy. Na základných školách by tiež mala byť telesná výchova každý deň. To nie je síce základná kompetencia v tomto zmysle, ale dlhodobo nesmieme zabúdať na túto fyzickú zdatnosť. A keď už hovoríme o tejto veci, tak potom musí prísť aj ďalší krok. Musíme byť schopní merať túto kompetenciu. Môžeme okrem vysvedčení povedať, aké kompetencie deti získajú ako to môžeme merať? Čo dosiahne vlastne absolvent školy v oblasti rôznych kompetencií? To treba vyhodnotiť. A to treba potom aj presne povedať. Ale chcel som vlastne povedať, že byť fyzicky zdatný patrí medzi základné očakávania. Keď chceme, aby naše deti neboli iba duševne, ale aj telesne konkurencieschopné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Sanchez Schmidt. Prezident et merci madame Badia pour son rapport. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem pani Badia za vašu správu. Pokiaľ ide o to, čo práve povedal pán Šmit, chcela by som zdôrazniť jednu oblasť, e, ktorá sa podľa mňa nespomína dostatočne správe a to je oblasť kultúrneho vzdelávania. Tak ako telesná výchova, je dôležitá pre vývoj dieťaťa. Myslím si, že aj umelecká a kultúrna výchova by mala byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania už od veľmi malého veku. Je to oblasť, ktorej možno vyvíjať zručnosti aj mimo obyčajných školských zručností a tieto zručnosti možno rozvíjať už priamo od škôlky alebo základnej školy až po univerzitu Myslím si, že to môže pomôcť ľuďom vytvoriť si postoj k eh, iným veciam. A je to taktiež veľmi dôležité preto, aby si ľudia uvedomovali, čo sa deje v ich prostredí, čo sa deje okolo nás. Školské problémy sa dajú ľahko prekonať, keď budeme mať aj takúto výchovu. A mali by sme nad tým porozmýšľať, pretože je to veľmi dôležitá súčasť vzdelávania. A je to druh vzdelávania, ktorý sa nenachádza v základných osnovách a myslím si, že sa zanedbáva. Podľa mňa však je dôležité, aby sme to mali na všetkých úrovniach vzdelávania. Ďakujem. A teraz e, nemáme už žiadnych ďalších poslancov na zozname rečníkov, ale máme tu komisiu. E, máme tu zastupcov komisie, teda preto sa chcem opýtať, či niekto chce vystúpiť v mene komisie v tejto diskusii. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Chcel by som sa najprv veľmi pekne poďakovať za podporu, ktorá sa objavila v správe pani Badie. A myslím si, že to môžeme si vykladať tak, že schvalujete oznámenie komisie v tejto oblasti a zdôrazňujete niektoré body. A chcel by som iba ja tu zdôrazniť, aké e, dôležité sú kľúčové kompetencie a prepojenie na celoživotné vzdelávanie. Podľa nás sa má človek ďalej vzdelávať vo všetkých fázach vzdelávania, mal byť pripravený ďalej sa vzdelávania a je to uvedené aj v správe, hovorí sa o tom už aj v predškolskom vzdelávaní, v školskom vzdelávaní, je to dôležité aj pre vzdelávanie na budúce povolanie. Samozrejme, treba získať aj zručnosti, ktoré človek potrebuje pre svoje budúce povolanie, ale mal by získať aj iné zručnosti a iné kompetencie, ktoré potom sa odrazia aj v tom odbornom vzdelávaní. To pomáha potom človeku ďalej sa rozvíjať a vyvíjať ďalšie kompetencie na trhu práce. Platí to aj pre vysoké školy a pani Badia hovorila vo svojej správe, že aj tu sú dôležité tieto prierezové kompetencie a mali by sa objavovať aj na vysokých školách. Ďakujem teda veľmi pekne za podporu, ktorú ste prejavili komisii a chcel by som ja tiež podporiť to, čo sa tu hovorí v správe, keď tu hovoríme o prepojení kompetencií a agendy do roku 2020. Ďakujem. Kiitoksia Ďakujeme zastupcovi komisie. Ešte by som sa chcela opýtať pani Badie, či by chcela v závere diskusie e, vystúpiť e, s nejakými pripomienkami. Nech sa páči. Ďakujem pekne za všetky pripomienky, ktoré ste vyjadrili. Zapísala som si pár poznámok. Čo sa týka stratégie do 2020, e, sa mi zdá veľmi vhodné spomenúť e, súvislosť medzi touto správou a to, čo ona hovorí o stratégie 2020, ktorú sme práve schválili. Takže ja myslím, že e, dobre dať do úvodného ustanovenia bod, ktorý zúrazňuje súvislosť toho, čo my skúmame v tomto znamení a stratégiou 2020. čo sa týka e, zahrnutia podnikateľského ducha a e, väzby na pracovný trh. Ja som e, si vás vypočul, keď prvýkrát sme mali výmenu názorov a všetky vaše návrhy sa mi zdali veľmi dôležité. Zahrnutie športu, pán Šmit, Viem, že keď ja na to zabudnem, tak vy mi to pripomeniete, no navyše úplne som súhlasím, že šport je súčasťou, veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania. A pani Taklovi chcem poďakovať za milé slova a berem do úvahy, že osoba, ktorá pochádza z Fínska, ktoré vždy citujeme ako krajinu, ktorá má najlepšie výsledky v školstve a vzdelávaní, tak preto som vám veľmi vďačná za vaše Miloslava. A ako je pán Takula, a tu chcem tiež eh, um, poďakovať sa pani Sanchez Smith, že eh, správa o zlepšení vzdelávania učiteľov a o eh, vzdelávaní v oblasti umenia sú správe, ktoré ja som pripravila, pretože mám obrovský záujem a preto s vami úplne súhlasím, že toto sú dve zásadné otázky a o umeleckom vzdelávaní už eh, od materskej školky od začiatku školského veku, eh, nielen preto, aby sa žiaci učili eh, ceniť si to, čo je súčasťou našej kultúry, ale aj preto, aby sa rozvíjala ich tvorivosť. Deti majú veľa tvorivosti a niekedy sú to samotné školy, ktoré ich tvorivosť z udupu. A preto ja súhlasím s vašimi návrhmi a odporúčaniami. Čo sa týka e, vzdelávania učiteľov, tam je zlepšenie veľmi dôležité a chcem doplniť, neviem, či je to uvedené v správe, ale v každom prípade je podľa mňa dôležité zlepšovanie vzdelávania, ale okrem toho aj spoločenská prestíž e, učiteľov. Treba obnoviť spoločenskú prestíž profesorov, ak chceme, aby profesori dobre vykonovali svoju prácu e, v aulách. A k pripomienkám komisie, tak ja súhlasím s oznámením komisie a myslím si, že e, je tu tichá dohoda medzi nami všetkými, že vzdelávanie a školstvo je stredbodom našej budúcnosti v EÚ a myslím si, že tu sa úplne zhodneme. Možno by som požiadala komisiu, aby venovala pozornosť jednej veci, ktorá mi spôsobuje obavy keď sa tu odvoláme na e, zlepšenie vzdelávania učiteľov, hovoríme o strategii 2020 a v tomto znamení o nových výzvach do budúcnosti a v tomto hospodárstve, keď zažívame ekonomickú krízu, hovoríme, že budeme mať zelené hospodárstvo a biele hospodárstvo. A ja myslím, že by sme mali vynaložiť úsilie, aby sme lepšie vedeli, že čo budeme potrebovať, aké vzdelávanie očakávame, že ľudia dostanú pre mm, túto novú ekonomiku, aby sme vedeli, ako vzdelávať našich učiteľov. Ďakujem pekne, pani Badia. A ešte zástupca komisie dostane slovo, aby zareagoval na tú poslednú otázku, ktorú prednesla pani Badia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme za túto otázku. Pokiaľ ide o východiskový bod, e, tak ten súvisí s kľúčovými kompetenciami a najmä s tými prierezovými kompetenciami. Podľa nášho názoru v oblasti vzdelávania a vyššieho vzdelávania učiteľov tam sa to vníma ako metodika na vzdelávanie týchto kľúčových kompetencií a sú tam ešte mnohé nedostatky v tejto oblasti. Zanedbáva sa to my si že, že diskusia s jednotlivými partnermi, s členskými štátmi je potrebná v tomto smere, ale aj s učiteľmi je potrebné diskutovať, pretože je potrebné sústredovať sa v vzdelávaní na tom, aby tie nové kompetencie, ktoré sú v osnovách, často však ostávajú iba na papieri, aby sa skutočne dostali na školy, a to tým, že sa budú učiteľia ďalej vzdelávať je tam obrovská potreba venovať sa tomu. Je, ten, je to napokon jedna z priorít, ktoré sme si stanovili eh, v rokovaní s členskými štátmi, s učiteľskými zväzmi a tak ďalej. Tieto kľúčové kompetencie by sa mali dostať aj k samotným žiakom. Nemalo by to ostať len na papieri. Aj to je síce prínosné, ale o mnoho lepšie by bolo, keby sa to dostalo aj do praxe. Preto sme za to, aby sa podporovalo ďalšie vzdelávanie učiteľov a máme v pláne presadiť eh, aj v rámci um, novej metódy koordinácie, venovať sa tomuto bodu aj v rokovania členskými štátmi, aby členské štáty podporovali ďalšie vzdelávanie učiteľov. Kietoksia ja. Ďakujem. Eh, ďakujeme za návrh aj za diskusiu. Eh, teraz by som rád uviedol, že um, Termín na predkladanie zmien k tomuto dokumentu je piatok 26. marca o, 6, o 12. hodine. Pardon. Tým pádom považujeme tento bod programu za ukončený a prejdeme hneď k bodu 5, ktorým je výmena názorov s Európskou komisiou, generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie a kultúru. Máme tu e, pani Herbrand, ktorá nám povie niečo o otázke európskeho dedičstva. Oboznámi nás trochu s problematikou. E, budeme diskutovať po tomto vystúpení komisie a potom na schôdzi koordinátorov príjmeme rozhodnutie o tom, komu pridelme túto tému a kto vypracuje správu. Teda, navrhujem, aby sme postupovali tak, že najskôr dáme slovo našej hostke z komisie a potom budeme diskutovať. Nech sa páči, pani Erbrandt, máte slovo. Thank, thank you, Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni. Tento návrh, ktorý schválila Európska komisia 9. marca, predkladá zavedenie značky európskeho dedictva v Európskej únii. Je to rozhodnutie Rady a parlamentu a vychádza z článku 167, teda je to kultúrny článok zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je to priama reakcia na závery rady, ktoré boli prijaté v novembri 2008. V týchto záveroch sa žiadala komisia, aby prišla s návrhom na túto tému. Dnes by som chcel robiť iba veľmi všeobecný úvod do tejto témy a chcela by som povedať niekoľko slov o základnom cieli tejto značky, ako my si predstavujem, že sa budú vyberať lokality, ako sa to líši od iných existujúcich iniciatív, odkiaľ vychádza táto iniciatíva a ešte chcem spomenúť pár ďalších kľúčových prvkov. V prvom rade eh, by som sa povedať, čo je cieľom tohto návrhu. Myšlienkou je dávať značku lokalitám, ktoré majú eh, veľmi silnú symbolickú hodnotu pre Európsku úniu, ktoré zdôrazňujú európsku históriu, budovanie Európskej únie a európske hodnoty a ľudské práva, ktoré iba počiarkujú proces európskej integrácie. Salkaným cieľom je dostať občanov, pre všetkých mladých ľudí, bližšie k Európskej únii. No očakáva sa, že táto značka zvyši aj kultúrny cestovný ruch a prinesie ekonomické prínosy. Ako sa teda budú vyberať tieto lokality? V prvom rade účasť bude otvorená 27 členským štátom, ale na dobrovoľnej báze. Každý členský štát bude mať možnosť, bude mať rovnakú možnosť navrhnúť lokality a bude môcť nominovať až dve lokality ročne, ktoré by mohli dostať túto značku. To znamená, že bude prebiehať aj predvýber na národnej úrovni. Potom v druhej fáze Komisia nezávislých odborníkov bude prehodnocovať tieto návrhy a bude odporúčať maximálne jednu lokalitu ročne v každom členskom štáte, ktorá by mohla získať toto označenie. To znamená, že každý rok sa táto značka bude dávať maximálne 27 lokalitám. Možno sa pýtate, ako sa táto iniciatíva líši od iných iniciatív. Mala by som zdôrazniť, že mimoriadná pozornosť sa v návrhu venovala tomu, aby tento návrh mal pridanú hodnotu a doplňal iné takéto iniciatívy, ako je napríklad e, zoznam svetového dedictva UNESCO a tak ďalej. Toto je pre nás naozaj mimoriadne dôležité. Chceme sa vyhnúť duplikácii táto značka má štyri výrazné črty v porovnaní s ostatnými iniciatívami. Sú to tieto črty. Poprvé, táto nová značka bude sa udelovať iba takým lokalitám, ktoré e, majú kľúčový význam a zohrávali úlohu pri budovaní Európskej únie. Po druhé, nejde tu o estetiku, nejde tu o krásu alebo architektonickú kvalitu, ale symbolickú hodnotu pre európsku integráciu. Po tretie, tieto lokality budú musieť ponúkať nejaké aktivity a vzdelávací rozmer všetkým pre mladých ľudí. A nakoniec táto značka e, pomôže týmto lokalitám byť efektívnejším tým, že bude podporovať vzdelávanie učenie sa. Takže toto všetko sú jedinečné aspekty tejto iniciatívy. Odkiaľ vychádza táto iniciatíva? Prečo členské štáty požiadali komisiu o tento návrh? Pôvodná koncepcia značky pochádza z roku 2005. Tedy išlo o negatívne referenda týkajúce sa Ústavy pre Európu. Vtedy sa zistilo, že mladí ľudia predovšetkým vedia veľmi málo Európskej únii. To znamená, že táto iniciatíva mala v podstate preklenúť medzeru, ktorá existovala medzi Európskou úniou a jej občianmi. V apríli 2006 sa začalo pracovať na tomto návrhu na medzivládnej báze a vtedy sa ešte nezapájala Európska únia. A teraz 17 členských štátov sa zúčastňuje tejto iniciatívy a zatiaľ 64 lokalít dostalo túto značku. Medzivládne dohody však ukázali, že sú určité nedostatky a preto členské štáty požiadali komisiu, aby premenila túto iniciatívu na formálnu aktivitu Európskej únie, aby sa zlepšila efektívnosť tejto iniciatívy. To isté sa vlastne stalo pred niekoľkými rokmi aj s Európskou iniciatívou eh, miest hlavných miest kultúry. Tiež to začalo ako medzivládna iniciatíva a nakoniec to skončilo ako iniciatíva komisie. Ako sme pripravovali tento návrh? Po schválení záverov rady v novembri 2008 komisia uskutočnila verejné konzultácie, taktiež poskytla verejný dotazník, ktorý sa e, vyplňal online a skúmala aj sociálne ekonomické účinky takéhoto návrhu a účinky na životné prostredie. Toto hodnotenie ukázalo, že táto iniciatíva má veľký potenciál a môže naozaj priniesť aj veľké pozitívne účinky. Teraz by som chcela zvoraziť niekoľko prvkov iniciatívy. Tento návrh prináša jasné kritéria pre udeľovanie znaku. Tieto kritéria vychádzajú zo symbolickej európskej hodnoty lokalít, z kvality projektu, ktorý e, predkladajú na e, podporu európskeho rozmoru, ako sú vzdelávacie aktivity a kvalita plánu riadenia. Návrh taktiež zabezpečuje e, správne uplatňovanie výberového procesu. Takže naozaj iba tie lokality, ktoré majú na to nárok, sa budú uchádzať o túto značku. Toto bolo dôležité, pretože prestíž a dôveryhodnosť tejto iniciatívy bola veľmi dôležitá. Komisia preto zaviedla aj dôveryhodný monitorovací proces, aby lokality s touto značkou nadalej plnili kritériá pre udelenie takejto značky. Takisto sa dohodlo, že ak niektoré lokality už nebudú naplňať svoje povinnosti a záväzky, musí tu byť aj možnosť zobrať túto značku, tak ako to robí aj UNESCO a v rámci zoznamu svetového dedictva. Každých 6 rokov sa robí nezávisle, alebo bude robiť nezávislé hodnotenie. Budú sa hodnotiť všetky prvky, bude sa aj hodnotiť, či možno zlepšiť danú lokalitu, ako sa bude ďalej pokračovať. Pokiaľ ide o rozpočet, chcela by som zdôrazniť, že iniciatíva bude mať veľmi obmedzený účinok na rozpočet Európskej únie vzhľadom na potenciálny prínos, ktorý môže priniesť. Jediné náklady sa budú týkať európskych koordinačných nákladov. To budú teda náklady spojené s fungovaním Európskej komisie odborníkov, so zviditeľňovaním iniciatívy, s budovaním sieti lokalít. No a potom budú ešte potrebné určité ľudské zdroje aj v komisii, ktoré budú podporovať e, túto činnosť a iniciatívu. Ale nebudeme zavádzať nové pracovné miesta je tiež dôležité, že peniaze sa nebudú dávať daným lokalitám, o tom budú rozhodovať samostatné a samotné členské štáty. Komisia navrhuje mať dvojročné prechodné obdobie po vstupe rozhodnutia do platnosti. V prvom roku lokality podľa starého programu budú môcť byť prehodnotené na základe nových kritérií, aby mohli získať novú značku. A potom e, v druhom prechodnom roku tie členské štáty, ktoré sa nezúčastnili prechádzajúcej iniciatívy, budú mať možnosť predložiť návrh prvých lokalít skôr ako začne bežný postup, tak aby všetky členské štáty mali rovnaké podmienky. Na záver by som chcela povedať, že pri príprave návrhu sme sa riadili viacerými princípmi. Prvý je uspokojiť čo najviac požiadavek členských štátov a čo najviac vstupov, ktoré sme dostali z verejných konzultácií, aby ten návrh bol čo najlepší. Po druhé, snažili sme sa zabezpečiť pridanú hodnotu a doplnkovosť k iným iniciatívam. Po tretie, snažili sme sa udržať administratívne bremeno čo najmenšie, náklady čo najnižšie a čo najviac dodržiavať princíp subsidiarity. Po štvrté, snažili sme sa zaistiť zvládnutelnosť projektu, ktorý by mal byť navrhnutý tak, aby pôsobil čo najdôvryhodnejšie. No a úplne na záver by som chcela povedať, že sa domnievame, že táto značka má potenciál eh, stať sa veľmi viditeľnou iniciatívou Európskej únie a má potenciál získať rovnaké meno ako Európske hlavné mesta kultúry, ktoré už teraz oslavujú 25. výročie tohto roku. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada vám odpoviem na vaše otázky. Kietoxia. Ďakujeme pekne pani Hanbrand, že um, to, že ste nás uvedli do problematiky, teraz eh, môžeme diskutovať. Nech sa páči, alebo máte dojem, že ten výstup komisie bol do takej miery vyčerpávajúci, že už k tomu niečo dodať? Pán Schmidt eh, začne diskusiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujeme za predstavenie tejto problematiky. Opäť raz máme pred sebou veľmi zaujímavú úlohu tým, že e, chceme vyjadriť, že si ceníme kultúrne dedictvo Európy. V úvode, keď som počúval, dúfal som, že tu nejde o zemepisnú polohu, ale o nejakú významnú osobnosť e, európskej kultúry. Ale opäť e, to dopadne tak, že sa budeme preto predovšetkým na mesta alebo na celé regióny. Bol by som rád, keby sme vypichli nejakú vynimočnú osobnosť, ehm, nejakú konkrétnu činnosť, ku ktorej došli. Napríklad, eh, ja nie som si Poliak, ale tento rok by sme mohli udeliť takúto vynimočnú cenu napríklad eh, Chopinovi. Bol to vynimočný skladateľ a myslím si, že jeho osobnosť by bola vhodná na to, aby sme ho nejakým spôsobom ocenili. V tomto zmysle isté, že mesta tie e, sa chcú sústredovať na rozvoj cestovného ruchu, chceme zvysovať ich možnosti, chceme vytvoriť európsku sieť, keď Japonci alebo Američania alebo Indi prídu do Európy, pardon, Indovia, aby mohli navštíviť tieto miesta. Možno som nedával pozor ale rád by som sa opýtal na dve veci po druh. Po prvé, ako sa to bude posudzovať, e, ako sa zostaví porota a koľko takýchto lokalít e, sa bude označovať každoročne. Ja som niekde počul, že to bude iba jedna, ale to sa mi zdá skutočne veľmi málo. Ak e, skutočne vymenujem iba jednu lokalitu, tak to bude príliš málo. Nebudem tu teraz spomínať žiadne konkrétne prípady, k čomu by došlo, ale možno by sme predsa len mohli urýchliť tento proces hromažďovania európskeho dedičstva. Keď by sme to rozdeľovali podľa členských štátov, tak by to bolo niečo iné. Keby teda sme označili jednu lokalitu v jednom členskom štáte, to by bolo niečo iné. Teda chcem sa opýtať, ako sa to bude posudzovať, aká bude porota a tiež sa chcem opýtať na Um, posudzovanie kvality. Nemali by sme tu skutočne byť ochotní príjmať žiadne kompromisy, pretože môže dôjsť k presíteniu aj v prípade udelovania myšlinových hviezdičiek reštaurácií. Tam platia veľmi prísne kritéria. Už na jednu hviezdičku potrebujete celé roky veľmi usilovnej práce. A stojí to za to, pretože e, ten, kto má hviezdičku od Michelina, to je skutočne záruka kvality. Mňa teda zaujíma konkrétne, ako sa to bude posudzovať, či v porote budú zastúpené všetky členské štáty EÚ, alebo či sa tam bude e, uplatňovať subsidiarita. Ako to teda bude fungovať? Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia poslankyňa. Um, ja sa chcem poďakovať komisii. Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad a mohlo by to byť dosť vzrušujúce a zaujímavé, keby sa to rozpracovalo. No, tieto veci nikdy nie sú ľahké na začiatku a hoci už existuje program, myslím, že zmysluplné navrhnúť prechodné obdobie a dúfame, že to bude znamenať e, zapojenie členských štátov, ktoré ešte nie sú v tom úvodnom programe. Neviem, o ktoré ide, ktoré tam nie sú zahrnuté, no je jasné, že ich bude treba presvedčiť, aby to urobili. Vzhľadom na to, že to vyzerá tak, že väčšina z toho financovania, hoci vieme, že to nebudú obrovské sumy, väčšina z toho financovania Zdá sa, že pochádza z, od jednotlivých členských štátov. Rada by som e, to mm, predostrela ako mm, myšlienku, aby e, sme si uvedomili, že tie peniaze mm, nebudú chodiť ďalej. Musíme to posudzovať tak, že to bude iniciatíva e, vlády, že vlády budú rozhodovať, kto to bude. A to je odlišné od e, európskych hlavných miest kultúry, kde e, veľa z e, tej iniciatívy pochádza od samotných miest, pretože si uvedomili, aké je to pre nich užitočné. A určite tu nebude rovnaký vzťah. Hovoríme o historických pamiatkách, ktoré predpokladám, že do veľkej miery prevádzkujú samotné štátne správy. Ak sa milím, tak mi to povedzte. Ja si rada vypočujem alternatívne názory na to. Teda myslím, že to bude dobrovoľné pre členské štáty a, potom treba urobiť veľa práce, aby sme zabezpečili, že mm, členské štáty sa e, zúčastnia, že to bude dobre financované a aby e, to um, bolo dobré zastúpenie um, pamiatok po um, celej Európe, aby sme sa nesústredili len na niektoré um, krajiny a v skutočnosti tie stimuly, aby sa tam pritiahol cestovný ruch, fungujú a vlády si myslia, že to je užitočné a bude to pre nich prostrež, prospešné ekonomicky aj kultúrne. Myslím, že na kultúrnej úrovni je to dobrá myšlienka, je to dobré, ja to podporujem, ale myslím, že treba aj pár praktických e, vecí vyriešiť. Ďakujem pekne, pani Hannibal. Teraz som zaznamenal pána Sančeza Smita, pána Stojanova, pána Papa Nikolaja. Nech sa páči, pán Sanchez Smith eh, začne. Pardon, pani Sanchez Smith. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcela som sa vyjadriť k viacerým bodom. V prvom rade myslím, že musíme pripraviť veľmi špecifickú definíciu, ktorá bude platiť pre všetky členské štáty o tom, čo máme na mysli pod európskym dedictvom, aby e, sa e, tu nenastolil zmetok s ďalšími značkami a existujúcimi pamiatkami. E, ďalšia vec je, že zaujímavá, či Mm, uvažujete o špecifických e, záväzkoch zo strany členských štátov, aby dostali tú značku Európske dedictvo. Myslím si, že tieto záväzky e, musia prislúbiť a hlavne všetky pamiatky, ktoré dostanú tú značku, musia e, súhlasiť so spoločným posolstvom, ktoré budú vysielať o pridanej hodnote, a symbolike pre tieto pamiatky. Tiež si myslím, že by sme mali rovnako podporovať hodnotu u týchto projektov, ktoré predkladajú tieto pamiatky a nielen hodnotu samotných eh, pamiatok. Ako mm, povedali kolegovia, aj eh, vzdelávanie, mm, aj vzdelávacie hodnoty eh, v tomto programe sú dôležité a preto nehovoríme len o cestovnom ruchu. Ďakujem pekne, teraz pán Stojanov. Za domata, gospodín predsedateľ. Ďakujem za slovo. Myšlienka nášho výboru je výborná a mám k tomu veľmi pozitívny postoj, no rád by som bol, aby sme do toho vložili praktickejší prvok. Napríklad, ak zajtra pôjdem späť do môjho volebného obvodu a poviem im o tom. A mm, náhodou môj volebný obvod je mesto Plovdiv, druhé najväčšie v Bulharsku. Keď im poviem o tejto iniciatíve, tak sa obávam, že ľudia, ktorí budú pripravať e, tie dokumenty na podanie žiadosti, to budú chápať ako niečo dosť abstraktné. Pravdepodobne sa nás budú pýtať, že čo sa stane, ak vyhráme, ak dostaneme túto značku. Preto by som rád navrhol nasledujúce. Rovnako ako zahrnutie týchto 27 nominácií, dovolme aj ďalšie stimuly praktické, pragmatické, materiálne stimuly pre tých, ktorí budú výťazmi. Ďakujem pekne, pán Stojanov. A teraz pán Papa Nikolau. Ďakujem πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η πρόταση της Επιτροπής είναι Ďakujem komisii. Je to určite veľmi významné, hlavne pre mňa, ktorý pochádza z krajiny s veľkými dejinami a my z kultúrneho hľadiska máme veľa čo ponúknuť, no myslím si, že táto otázka súvisí do istej miery s tým, čo povedali predrečníci. Diskutujeme tu o kritériách a o spôsobe, ako e, sa e, táto značka bude udeľovať jednotlivým kultúrnym e, mestám. Preto sa chcem opýtať, že my e, máme túto značku v členskom štáte a toto zahrňa aj dôležité posolstva. V rámci princípu subsidiarity a tiež vzhľadom na dobrovoľnú povahu tejto iniciatívy sa chcem opýtať, či máte úplne konkrétne mm, návrhy a jednoznačné opatrenia, napríklad e, kultúrny dialog e, medzi štátmi, medzi členskými štátmi, aby naozaj e, sa splnili aj tie výsledky, ktoré chceme predosrieť občanom. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolau. Teraz e, sme sa konečne rozbehli, e, odzneli tu veľmi zaujímavé pripomienky a otázky. Teraz by som ešte dal slovo pani Ann Branch. V tomto kole diskusie nech sa páči. Kýtos. Um, e, yes, I'll pick up on a few points. Um... Ja by som nadvezala na pár bodov. Jedno sa e, týka osobnosti a napríklad bol e, uvedený e, Chopin táto značka e, tiež uznáva e, nehmotné dedictvo, pokiaľ e, súvisí s nejakou pamiatkou. To je podľa článku 2 tohto návrhu. Ja vám chcem pripomenúť, že som nezuviedla veľmi všeobecný návrh a nechcem zachádzať do detailov. Môžem sa vrátiť k detailnej prezentácii neskôr, ak chcete. No, pojem nehmotného dedičstva je tiež zahrnutý do tejto iniciatívy, pokiaľ sa spája s pamiatkou s historickým miestom. E, tiež to bola otázka o zložení poroty. E, toto má dve úrovne. V prvej fáze e, bude predvýber na národnej úrovni a tam to necháme na členské štáty, aby to zorganizovali tento proces. No my žiadame, aby tieto historické miesta vyplnili žiadosti a máme na to aj formulárna žiadosť, takže samotné tie pamiatky a historické miesta eh, budú menovať a potom to necháme na členské štáty, aby zorganizovali tento proces výberu. A tento návrh potom pôjde na druhú úroveň, eh, na európsky eh, panel poroty, ktorá bude pozostávať z nezávislých kultúrnych odborníkov, podobne ako pri európskych hlavných mestách kultúry a tu ide o to, že tam bude 12 členov a 4 menuje parlament, 4 rada a 4 komisia a budú mať trojročné funkčné obdobie každá inštitúcia má svoje um, vlastné postupy menovania týchto odborníkov a rada má svoj vlastný poriadok a parlament má svoj, svoje metódy a my v komisii tiež. No ide o to, že musia to byť e, naozaj nezávislí odborníci. To je dôležité, aby tá iniciatíva bola dôveryhodná. Čo sa týka otázky financovania pre členské štáty, náš návrh nevyžaduje, aby členské štáty dávali peniaze týmto historickým mm, miestam. Je to e, národná vec. My nenavrhujeme dávať e, peniaze týmto historickým miestam, no vyžadujeme riadenie toho procesu predbežného výberu. My chceme, aby e, tento bol čo najľahší a čo najpriamejší Toto je hlavná požiadavka na členské štáty. Bola tu otázka o záväzku členských štátov. No, myslíme si, že e, výhoda e, národného predvýberu je, e, že zabezpečí to, že členské štáty e, budú sami e, nositeľmi tohto rozhodnutia o úšom výbere? Tiež to bola otázka o materiálnych stimuloch pre historické miesta. Tu na kvôli rokovania o záveroch rady sme to nechali v kompetencii členských štátov, pretože tu boli starosti členských štátov, aby to bolo čo najmenej nákladné. A nakoniec, čo sa týka otázky podpory medzikultúrneho dialogu, určite samotné historické miesta pri navrhovaní vzdelovacích činností o európskej histórii a európskej integrácii a európskych hodnotách tým pádom ehm, by ehm, svojím spôsobom podporovali aj medzikultúrny dialog a toto je jedno zo zámerov tejto iniciatívy. A ehm, po druhé na operačnej úrovne, keďže e, táto značka bude aktívne podporovať e, siete medzi týmito historickými miestami, toto tiež bude pozbudzovať medzikultúrny dialog medzi samotnými historickými miestami. Ďakujeme veľmi pekne pani Han Branč za um, váš návrh, aj za to, že ste odpovedali na otázky, ktoré tu odzneli. Tým pádom sme e, vyčerpali aj tento bod nášho programu a môžeme e, potom na schôdzi koordinátorov sa venovať otázke pridelenia e, tejto problematiky nejakému spravodajcovi. Bod 6 sme zrušili v úvode schôdze, teda dočasne je odložený a na tejto schôdzi sme tým pádom už vyčerpali všetky naplánované body. Pôvodne sme eh, mali začať o 17. hodine schôdzu koordinátorov, ale ak dovolíte, mohli by sme eh, zhruba o 5 minút začať schôdzu koordinátorov, ak všetci súhlasíte. Nebudeme teda eh, Začína schôdzu koordinátora o 17. hodine, ale teraz e, o 5 minút. E, ďakujem pekne všetkým za účasť. E, táto schôdza je týmto ukončená a o 5 minút začína schôdza koordinátorov. Ďakujem. Yeah, yeah,